Zápisnica zo včerajšej schôdze e, bola e, rozdaná. Pýtam sa, či máte nejaké pripomienky. Ak nie, vychádzam z toho, e, že je zápisnica týmto schválená. A teraz by som rada dala slovo pánovi Obermajerovi. Poprosil o to, v rámci rokovacieho poriadku. Rád by som na začiatok dôležitej rozprávy e, dal dôležitú otázku ohľadne postupu. Poprosím o odpoveď. Mám veľké pochopenie a aj e, sympatie pre e, veľké aktivity aktivistov v prospech aktivistov aktivistov akty poprosím ale či aj v budúcnosti eh, bude eh, prípustné e, robiť akcie, kedy sa rozdeľuje propagačný materiál. Poprosím, aby sme e, obdržali príslušnú odpoveď, aby sme vedeli, ako sa máme ako poslanci správať a prípadne s našimi e, návštevníckými skupinami. Takže poprosím o vysvetlenie, nemusí to byť dnes, ale poprosím, aby mi bola doručená odpoveď. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pána. Zaznamenala som si e, vašu pripomienku ako prvá reakcia, pokiaľ ide o rozdeľovanie propagačného materiálu mimo plenárky, s tým nie je žiaden problém. Nezistili sme, že by to bolo proti ustanoveniam rokovacieho poriadku, keď sa e, rozdáva mimo e, plenárkovej miestnosti propagačný materiál. Takže domnievam sa, že to nie je problém, ale ubezpečujem vás, že e, sa tým budeme zaoberať a odpovieme vám. E, takže budeme e, postupovať